robia e, veci, e, aby sa mm, v súvislosti e, s Brexitom mm, vyhli voľbám Ruského parlamentu, lebo situácia by sa mohla ešte zhoršiť, keby zvyhrala Faražová strana pre Brexit. Naozaj, keby voľby boli, tak by to jeho strana vyhrala. Takže naozaj musíme vyhnať týchto euroinfiltrátorov z, Európskeho parla- pardon, z Európskeho eh, parlamentu. Ja si myslím, eh, že britský parlament mm, na prekvapenie možno negociátorov z európskej strany uh, skrátka sa nepohne, čiže je to plitvanie časom. Ale tí infiltranti sa snažia zubami, e, nechtami udržať. My však chceme takú úpravu, ktorá pôjde na prospech e, občanov e, Británie. Nemôžeme ako moderná inkvizícia, ako EÚ trestať tie krajiny alebo tých jednotlivcov, ktorí nezdielajú euro vieru, tak povediac. Dámy a páni, ľudia v by sa mali ponaučiť eh, z dejín. Keď sa pozrieme na to, ako v Nizozemsku eh, zvrátili inkvizíciu, ktorá dominovala celú Európu v tom eh, čase, tak aby ľudia mohli konečne myslieť slobodne sami za seba. Tieto boje proti španielskej inkvizícii viedli k vzniku slobodne mysliacich demokracií v európskych krajinách a Spojenom kráľovstve. Takže ďakujem pekne za takýchto troch mysliteľov. No a e, tí uh, slobodní mysliteľia, pardon, slobodní mysliteľia, slobodní mysliteľia, um, ktorí momentálne pôsobia, tých vy nazývate populistami. Uh, ale to, čo vy nazvať populizmom, čo skoro vyhrá voľby po celej po celom území Európskej únie a budú v tomto Európskom parlamente a budú dominovať a radikálne zmenia Európsku úniu, alebo ju zlomia jedným alebo druhým smerom. E, iné alternatívy nie sú. EÚ je hrozbou pre úzku demokraciu, rovnako ako inkvizícia v 16. storočí e, hrozovala slobodné myslenie a demokraciu. Prime Minister Karen said, we do not have to worry about migration. Pán Karinš, eh, migrácia. Ľudia chcú prísť na demokratický stabilný kontinent. Ja ich neobvinujem, keby som ja žil v krajine tretieho sveta, niekde mimo Európy a ja by som chcel prísť do Európy. Kto môže týchto ľudí viniť? Áno, ja by som to chcel, keby som bol nimi. Ale ak sa tie počty zmenia, filozofia, demokratická povaha európskeho kontinentu toto nie je v záujme, v záujme koho to je, ľudí, čo tu žijú, alebo tí, ktorí sem prichádzajú. Je to naozaj katastrofa. pád sektoru zdravotníctva. To je tá najväčšia obava. Takže Európa, dámy a páni, zvýťazí iba keď uh, sa tu bude uplatňovať iná, iná ideológia, nie taká ako doteraz. Ďakujem pekne, pán predseda è vero onorevole onorevole ha ragione áno máte pravdu eh, pán coburn prekročil rečnícky čas ale všetkým predsedom skupín dovolujeme prekročiť rečnícky čas nie sú tu žiadne výnimky pravidlá sú rovnaké pre všetkých za skupinu ENF pán Bej. Merci, monsieur le président. Monsieur... Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán premiér. Áno, ten strašný požiar, ktorý postihol parížský Notre Dame, nám pripomína, aké zraniteľné je naše dedičstvo, jedna z najkrajších budov, jedna z najkrajších symbolov našej civilizácie v plameňoch. E, naozaj e, bolí z toho srdce Francúzov a Európanov. V e, vďaka eh, odvážnym činom eh, a rýchlej reakcii požiarníkov sa podarilo veľkú časť zachrániť, čiže bude sa môcť eh, ten chrám obnoviť vo svojej niekdajšej sláve. Čiže sa podarilo zachrániť aj hlavné artefakty z tohto kostola. Takže uvedomujeme si, že je potrebné chrániť a odozdávať naše dedičstvo ďalej Eh, nie je to však iba materiálne dedičstvo, ale eh, aj to civilizačné, náš kresťanský odkaz, naše kresťanské dedičstvo. Áno, vy ste hovorili o euroskeptikoch, eh, ako by boli proti štruktúram Európskej únie. Nie, my veríme v Európu, milite sa, my sme presvedčení, že existuje európska civilizácia, spoločná kultúra a že je tu množstvo víziev, ktoré musíme, ktorým sa musíme postaviť spoločne. Ale táto ochota, tá si vyžaduje naozaj aj zdravý rozum. A vy ste sám povedali, povedali, že pokiaľ ide o imigráciu, riešenia nemáte. Nedá sa nič robiť, e, ako zastaviť od imigráciu. Nie sú riešenia. No ale realita je taká, že môžeme konať a Mateo Salvini to ukazuje v Taliansku každý jeden deň. E, máme tu na výber. Na jednej strane pán Avramopoulos, európsky komisár, ktorý hovorí, že potrebujeme imigráciu, aby sme kompenzovali demografický deficit, ktorý tu máme. A potom druhá strana, odvážna talianská vláda, vláda v Maďarsku, a ktoré uplatňujú veľké sociálne, fiškálne politiky, podpora rodín, podpora e, pôrodnosti. Čiže áno, sú tu dve vízie, jedna proti e, druhej, e, akceptovanie imigrácie alebo jej zastavenie. Čiže buď to, to riešiť migráciou alebo zvýšením domácej pôrodnosti. Európska únia eh, je charakterizovaná eh, tým, že nechce protekcionizmus nikde, ani vnútri, eh, vysielanie pracovníkov, nekalé praktiky a tak ďalej a tiež navonok dohody o voľnom obchode, znižovanie cieľ a tak ďalej. Čiže na druhej strane USA, ochrana, navonok veľmi ofenzívna politika a oni často využívajú európsky kontinent ako istý priestor, kde môžu využívať e, ten hospodársky liberát lizmus, e, môžu využívať našich e, zamestnancov, naše predpisy a tak ďalej. Čiže znova stoja proti sebe dve vízie politiky. Na jednej strane tá, kde sa Európska únia považuje za ihrisko bez pravidiel, úplne otvorené, alebo potom protekcionizmus úplná ochrana. Pokiaľ ide o našu inštitucionálnu organizáciu, áno, musíme väzať na demokraciu ako EÚ. Pokiaľ ide o obrovskú moc Európskej únie, veď som si vypočul pána Webera pred chvíľkou, aj socialisti o tom hovorili a tiež Emmanuel Macron to podporuje, e, že musíme zase ešte ďalej, e, ďalšia úroveň federalizmu e, s rušením rozhodovania jednomyselnosťou. Potom čo? Zrušíme kvalifikovanú väčšinu, potom ešte jednoduchú väčšinu, aby sme mali Eh, fungovanie za zvornými dverami čoraz autoritárskejšie a netransparentnejšie. Európa národov, Európa spolupráce, túto chceme, alebo chceme Európu komisie a eh, ďalšie úrovne federalizmu. 5 eh, týždňov nás delí od európskych volieb. Európsky projekt je zjavne na kryžovatke, križovatke ciest. Čiže máme kapacitu obnoviť sa e, tak, e, aby sme e, znova mohli obstáť ako kolektív národov na medzinárodnej scéne, alebo budeme trvať na týchto dogmách, na, zotrváme na technokratickej logike. Bude Európa chrániť svoju ekonomiku, alebo sa stane hračkou ostatných veľmocí. Čiže chceme mať národy, ktoré budú podporovať Európsku úniu, alebo chceme úplne zamietnúť svoje korene, svoju civilizáciu a necháme toto všetko zaniknúť. Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz menej za radených, pán Golniš, nech sa páči. Vážený pán premiér, vážený bývalý kolega, hovorili ste o budúcnosti Európskej únie a čo ste hovorili? No, úprimne, e, že ak nezmeníme perspektívu, tak e, to bude temná budúcnosť. 30 rokov som strávil v tomto Európskom parlamente a videl som istú perverznú dynamiku luciferovskú, diabolskú väčšina koliek eh, chcela celému svetu eh, nanúcovať eh, určité princípy, ktoré oni sami nesvetia, pokiaľ ide o menšinu, ktorá stojí proti ním. Naozaj chcú riadiť všetky aspekty života kultúrneho, sexuálneho, politického, eh, ekonomického, 500 miliónov Európanov, eh, super štát, eh, euroglobalistický, kopa nariadení, smerníc, samé normy, samé obmedzenia, otvorený konkurencii krajín, ktoré nám nič podobné neposkytnú. Pán premiér, štáty eh, sa oslobodzovali od eh, sovietského eh, zväzu. Na čo, aby vznikol nový takýto zväz tu? Je potrebné zmeniť smerovanie, je potrebné založiť našu Európu na skutočných hodnotách našej civilizácie. Musíme vítať život a nie potraty, rodinu a nie neustálu podporu sexuálnych menšín, oslabovanie e, človeka, sila kapitálu. E, toto nie je dobré. Naozaj musíme spolupracovať ako slobodné národy, konkrétne projekty v konkrétnych oblastiach, e, ktoré sa naozaj prejavia na živote občanov. Čiže budeme vidieť, aká hodnota za aké peniaze. Nemôžeme nutiť tých, čo nechcú. Nemôžeme ich identitu pošlapávať, ich vôľu musíme tie e, múry e, dezinformácií e, naozaj zbúrať, tak aby mohli jednotlivé krajiny, jednotlivé národy spolu komunikovať. Je to naozaj pokritectvo a ľudia ale konečne otvárajú oči. Eh, my sme zasiali, iní budú žať. Eh, pokiaľ ide o slobodu a zachovanie našej európskej civilizácie, nech eh, žije spojenectvo slobodných národov v obnovenej Európe. Ďakujem pekne. Bol som veľmi flexibilný pre prvú, prvé kolo E, príspevkov a samozrejme chcem, aby sa dostali na rad všetky tí, ktorí sa prihlásili do spontánnej časti rozpravy. Prosím o teraz rešpektujte rečnícky čas, e, pretože potom na všetkých poslancov nevíde. A vzhľadom na to, že toto je posledné zasadnutie parlamentu, aby, tak chcem, aby všetci odišli spokojní. Teraz má slovo pán predseda vlády Karinš na prvé kolo odpovedí. Ďakujem veľmi pekne, keď e, prvý príspevok bol trochu dlhý, tak tento bude naopak veľmi stručný. Sú dva spôsoby, ako sa vysporiadať e, s rozdielnymi názormi. Najlepší spôsob je, ako to vidíme v tejto snemovni. Diskutujeme, počúvame sa rešpektujeme sa, ale mm, nakoniec hlasujeme a ideme ďalej. Existuje iný spôsob, ako sa to dá uh, urobiť a je to niečo, čo zažívala moja krajina mimoriadne dlho počas okupácie s Sovietským zväzom. To znamená, že nemôžete nič povedať, nemáte právo vyjadriť svoj názor, nehlasuje sa, niekto iný rozhodne e, za vás a potom vás e, odtisnú otisnú bokom ako oni napredujú. Je jasné, čo je najlepší spôsob. Ja som veľmi rád a som ochotný diskutovať s kýmkoľvek, ktorý je presvedčený o tom, že cesta vpred znamená vzájomnú spoluprácu. Toto je e, sila Európskej únie. Fakt, že sme boli schopní zachovať individuálne suverénne štáty so silnými identi- identitami, eh, s ich kultúrami a jazykom ako eh, nezávislými, no napriek tomu previazanými históriami, znamená, že dokážeme spolupracovať, aby sme dokázali otvoriť naše trhy obchodu, aby sme dokázali využiť eh, naše spoločné zdroje na prospech nás všetkých, na to, aby bol náš hlas silný všade vo svete Niekto, kto nevedel a nezažil sovietský zväz, nevie absolútne nič eh, o tom, ako funguje Európska únia. Táto únia je úniou slobodnej vôle. Únia slobodnej vôle účasti zo strany občanov. A vieme, že keď občania zmenia svoj názor a chcú odísť z Európskej únie, nikto im nebude brániť. Je to slobodná únia, je to jedinečný experiment. Spojené štáty americké sú krajinou založenou na imigrácii. Pôvodní Američania nie sú tými, ktorí majú najväčšie práva v Spojených štátoch amerických. Pôvodní obyvateľia ľuďmi, eh, ktorí nazývame Američania, prišla z Afriky, Európy, z Ázii. S tým, že niečo nechávajú za sebou, ale že sa stávajú niečím novým spoločne. Tu nás v Európe nikto nemusíme nikam ísť. Môžeme si zachovať naše kultúry, naše identity, naše jazyky, ale napriek tomu spolupracujeme na politickej, kultúrnej a hospodárskej eh, úrovni na prospech našich občanov. A toto je cesta vpred. Nemusíme sa vzdávať ničoho môžeme zdieľať naše zdroje, môžeme byť silnejší ako jednotlivci, ale o to silnejší ako kolektívna únia. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda vlády, za váš veľmi krátky príspevok. Prvým rečníkom je pán Kelem v spontánej časti rozpravy. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Toto je môj posledný príspevok a prejav v tomto parlamente. Dnes naozaj e, potrebujeme si vážne položiť otázku, čo môžeme viac urobiť a čo sme zanedbali v ostatnom období. Európsky parlament nástojil na tom, že komunistické zločiny sú na rovnakej úrovni ako nacistické e, zločiny. Avšak toto je pálčivý politický problém za ostatných e, desiatky rokov. Pretože praktiky e, ľudí z KGB boli úplne rovnaké ako z hitlerovského gestapa. Avšak nemali sme V Nemecku by nebolo možné, aby niekto e, ako bývalý gestapak viedol krajinu. E, v Rusku to evidentne e, možné je. Tento štát sa drží na nohách iba kvôli ruskej a európskej korupcii, pretože častokrát sú to práve západné banky, ktoré perú ruské peniaze ak by sme to nerobili, tak Putin jednoducho zmizne. Voglio ringraziare l'onorevole Kelam. Ďakujem veľmi pekne, pán Kelam. Pán Kelam, povedal som verejne, že pre mňa ste vždy boli príkladom Eh, uznávam vás a rešpektujem aj to, ako ste bojovali za demokraciu. A ďakujem vám veľmi pekne, eh, ktoré, ako ste prispeli našej únii a tomuto parlamentu. Pán López Aguilar je ďalším rečníkom. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Toto je koniec mandátu tohto parlamentu. A naozaj je čas skloniť sa pred vašim preeurópskym eh, eh, prejavom. A eh, samozrejme vysloviť rešpekt takémuto predsedovi vlády a takisto aj poďakovať predsedovi Žánovi Klodovi Junkerovi, ktorý vám dal kvalitné odpovede. Avšak ja mám ešte stále niekoľko otázok. V prvom rade hovorili ste o nebojovaní proti proti populizmu, ale o príčinách e, populizme. Avšak e, toto je demagógia. A toto počúvame teraz, že naživo v Európskej únie. Nemáme stať bojovať? E, hovorili ste o imigrácie. Áno, samozrejme, musíme posilniť ochranu vonkajších hraníc, ale nepovedali ste nič o solidarite e, čo je samozrejme takisto aj základom európskych zmluv. Solidarita členských štátov. To znamená, že spoločne riešime problémy a to zahrania e, migračné toky a žiadateľov o azyl. Ďakujem veľmi pekne, predseda Tajany. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda vlády Karinč. Eh, pán Starbatty. Äh, Ďakujem veľmi pekne. Jean-Claude Juncker povedal, že musíme Európu milovať. A ja Európu eh, milujem. Ale práve kvôli tomu, že ak Európu milujeme, musíme poukázať aj na jej slabé stránky. Ja som počul a to hovorím, že nesmieme obetovať aj záujmy našich e, e, ľudí priniesť na ob- ako obeť na oltár Európy. E, musíme niečo vytvoriť aj v samotnej Európy. Pán predseda vlády, hovorili ste o tom, že potrebujeme neregulované trhy. Máme dva ústredné trhy, ktoré sú plné regulované. A to sú e, výmenné kurzy a to sú úrokové sadzby. A samozrejme, pokiaľ tieto sú regulované, tak samozrejme tomu sa musia prispôsobovať aj ostatné trhy, ako pracovné trhy. Ja by som si naozaj prial, aby tento parlament e, v budúcnosti sme už nehovorili, že, že nesmieme obetovať našich občanov na oltár Európy. A a toto nevyrieši problém. Musíme byť sami konkurencieschopní a to je vašou úlohou do budúcnosti. Honorevole Mitrofanovs. Pán Mitrofanovs. Uh, Vážení kolegovia, Chcel som pôvodne hovoriť uh, o úniku mozgov, uh, ktorú zažívame v Lotyšsku a v nových členských štátov. A čo môžeme urobiť na európskej úrovni, aby sme zastavili tento proces? Ale musím upozorniť na e, jednu časť prejavu nášho predsedu vlády. Prečo? E, no jednoducho preto, že vyzval Európsku úniu a parlament, aby sledovali dobrý príklad integrácie v Lotyšsku. A ja vám musím povedať, e, nie je to práve úspešný príbeh. Naopak je to hanebný príbeh ničenia e, menšinového školstva, e, ničenia nezávislosti mnohých e, menšín. A pôvodne tieto menšiny podporovali nezávislosť a vývoj Lotyšska ako nezávislého štátu. Avšak teraz zažívame naozaj depresiu, pretože naše deti a naše rodiny nemajú možnosť získavať vzdelanie v materskom jazyku. Prosím, kolegovia, nenasledujte tento prípad. Príklad Pán Morvaj. Hazám, keresztény Európa. Pani Morvaj, čo sa týka kresťanskej Európy, žili sme 100 až 200 rokov vo farizejskej Európe, ktorá nemala s kresťanstvom nič spoločné. ak prežijeme boje, budeme stále schopní veriť v Boha, v mier a lásku. Vážení kolegovia, citovať eh, maďarského básnika z roku 1923 a toto boli práve tieto e, verše. A toto je aj moja rozlúčka s Európskym parlamentom. Boh ochraňuje moju krajinu a kresťanskú Európu. E, s Bohom. Pán Cver. Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predseda. Vážený e, pán Karinš, je E, veľmi e, dobre a e, zvláštne, ale vlastne akým spôsobom ste sa stali premiérom. Ste z veľmi malej politickej strany, ale napriek tomu sa vám podarilo získať väčšinu na vytvorenie fungujúcej lotyšskej vlády. Odpoveď, prečo sa vám to podarilo, poznám, pretože ste čestný človek, ktorému môžu, možno dôverovať. Ste pichou tej krajiny, eh, ste za eh, Európu. Chcete rovnako ako eh, ja v Slovensku sa zasadzovať za rovnaké veci ako ja, najmä otázka právneho štátu. My sme mali veľkú súdnu, veľký súdny teda prípad Patria, tam došlo k veľkým problémom s e, súdnictvom. Som si vedomý toho, že aj iné krajiny majú so súdnictvom veľké problémy a pýtam sa vás, či si myslíte, že by v e, Únii sa tiež e, mali takéto nejaké pravidlá pripraviť, aby sa prípady zneužívania súdnictva nestávali. Ďakujem pekne, pán predseda. Je mi naozaj potešením eh, mať možnosť vypočuť si eh, pána eh, premiéra Lotyšskej republiky. Krišianis naozaj si zanechal trvalé stopy v tomto parlamente, keď si v ňom pracoval. Čo je ale veľmi dôležité aj dnes, že si nám vyslal e, e, signál, e, akým spôsobom sa má uberať táto Európska únia a hovoríš tiež o, o úlohe, akú má zohrávať spoločný trh, najmä digitálny jednotný trh. Vieš rovnako dobre, ako vieme my, že hlavnou prekážkou obvykle je rada nie je to komisia, nie je to parlament, ale je to rada, eh, pokiaľ ide o prelomenie bariér. Ona by to mohla urobiť a ty máš teraz to privilégium, že si eh, členom eh, rady a môžeš byť silným hlasom, ktorý sa bude zasadzovať za prelomenie týchto bariér. Tam želám ti v tom veľa šťastia kolega kam, kolegyňa Kampula Natri, pán predseda. Eh, mala som eh, tú čest, že eh, som poznala pána Karinša ako člena ITER. Páči sa mi jeho postoj k spoločnému trhu a zdieľame entuziasmus pre spoločnú Európu. Musíme Ehm, sa snažiť aj získať nejaké výhody e, z toho, čo v Európe e, robíme. Sice viac než 20 sa podieľame na celosvetovom obchode. Odkiaľ prichádzajú tieto populistické, e, populistické hlasy? Nevidím jediný dobrý dôvod pre izoláciu sa pokiaľ ide o klimatické e, zmeny, spolu sa nám e, môže e, podariť riadiť ten smer, usmerniť trhy. Pokiaľ ide o, o trh automobilov e, sú k dispozícii aj auta s nižšími emisiami a e, mali by sme e, mať možnosť spoločne to zvládnuť. V rámci volieb môžeme eh, hovoriť s občanmi a musíme sa postarať o, o to, eh, že eh, sme pracovali aj v prospech našich robotníkov, ktorí majú možnosť pracovať aj za hranicami svojich krajín, že sme toho urobili veľa pre dobro našich občanov. Pán kolega Demesmaker, ďakujem pekne, pán Karinš. To bol naozaj veľmi silný prejav a eh, po ňom eh, verím v silu malých krajín. Mm, Small is beautiful. Eh, Lotyšsko je teraz samostatnou krajinou, krajinou úspešnou. Mm, keď sa pozrieme na E, Škótsko alebo e, Katalánsko v Európskej únii. Tiež sa snažia získať e, samostatnosť, ale Európe sa to nepáči politicky aktivisti, aktivisti sú eh, potláčaní. A to nie je dobre, pretože eh, keby ľudia eh, videli, že základné európske práva sú garantované a chránené, to by bolo dobre. Takže aj ako malá krajina mám na vás prozbu, robte veľké veci, počítame s vami. Pán kolega Hekmark, pán predseda, pán premiér, chcem povedať, že vývoj v Lotyšsku, Litve a Estonsku mm, je zázrakom modernej histórii. Mierová transformácia, sloboda, pred 30 rokmi vo Švédsku e, som začal podporovať e, tieto baltické e, krajiny. Estonsko, Lotyšsko sme navštívili. Stretol som sa so Sandrou Stunem. Bojovali sme za nezávislosť na sovietskom území. A teraz môj veľmi dobrý priateľ tu sedí vedľa mňa, mm, teda mm, je tu pred nami a Ty, môj priateľ vedľa mňa, si tiež dobrým priateľom. A teraz tento dobrý priateľ je líderom slobodného a nezávislého Lotyšska. To je e, zázrak. E, rád by som e, povedal kolegom, pretože toto je môj posledný prejav tu. Naozaj si neviem predstaviť nič lepšieho, než Maťa tu dnes e, e, Kristian Šukariš. A nenechaj, aby e, ľudia typu kolegu Koburna nás tu viedli a zavádzali Európu, pretože to, čo ste vy dosiahli, tú politickú, je, je teda politická zmena, máte víziu, ako zmeniť Európu a to je naozaj to najlepšie, čo môžeme urobiť a tí ostatní reprezentujú tú absurditu, ako niečo neurobiť a my sme hrdí na to, že e, vy ste našim susedom. Ďakujem. Thank you. Ďakujem, Gunnar, za e, tvoju angažovanosť v tomto parlamente. Kolega Bogovič, príjemný dobrý deň, e, milý e, Krištians, som veľmi rád, že ťa op späť. E, vidím, zažili sme naozaj veľmi krásne chvíle ako kolegovia tu v Európskom parlamente a veľmi ma nadchli tvoje slova. E, aj slovenský premiér mal príležitosť hovoriť tu v parlamente. chcem sa ti naozaj poďakovať za tento fantastický záverečný e, prejav v rámci tejto série prejavov predsedov vlád Európy. Prichádzam z krajiny, ktorá má komplikovanú históriu aj tvoj Tvoja krajina je, má veľmi e, závažnú um, históriu, um, preto je o to dôležitejšie mať tú víziu Európskej únie, e, spoločného e, sveta. Všetko to, čo bolo povedané, podporujem. Je potrebné rozvíjať Európu všetkými smermi, je potrebné zasadzovať sa aj o výskum, o pracovné miesta. Mňa zaujíma najmä otázka súvisiaca s viacročným finančným eh, rámcom. Je potrebné viac sa eh, a lepšie sa eh, pochopiť, najmä pri realizácii poľnohospodárskej politiky. Platíme 1,3 do spoločného rozpočtu Európskej únie, takže je potrebné, aby táto kohezná politika bola podstatne lepšia. Kolega Blanko López má slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem, pán premiér, za to, že ste medzi nás prišli. Počas tohto legislatívneho obdobia sme spolupracovali v rámci tohto e, spoločného mandátu a chcem to povedať pri tomto mojom poslednom prejave v e, parlamente. Urobili sme to, e, čo sme e, najlepšie vedeli, napríklad pokiaľ ide o spoločný trh obchodovania s emisiami. Máme dobrú legislatívu, ktorá sa postará o, o čo možno najväčšie úspechy v rámci boja proti klimatickým zmenám. Máme veľké úspechy, pokiaľ ide o energetickú účinnosť. Tá energia, ktorú nespotrebujete vôbec, je e, energiou najčistejšou. E, tiež sme prispeli k vzniku smernice o obnoviteľných zdrojoch energie, aby e, sme sa zasadili, zasadili o to, aby emisí bolo čo najmenej, najmä v oblastiach, e, kde emisí najviac, napríklad vykurovanie, doprava. Robíme všetko preto, aby Európska únia mala legislatívny rámec, ktorý bude e, príkladom a ktorý bude mať ambiciózne ciele v boji s klimatickými zmenami. Budúcnosť Európy je e, e, spojená práve s tým, ako sa postavíme voči týmto najväčším celosvetovým výzvam, medzi ktoré v súčasnosti patria najmä tieto výzvy boja proti klimatickým zmenám. Ďakujem. Pán predseda, dnes sme viackrát mali možnosť eh, vypočuť si, že Európska únia a parlament eh, produkujú tu vynikajúce eh, čísla, dobré výsledky a vy ste toho príkladom. Pokiaľ ide o korupciu, pokiaľ ide o problematiku prania a špinavých peňazí. Vy veľmi dobre viete, ako sa tam, eh, ako tam treba postupovať. Nie sú eh, to eh, len finančné prostriedky, ktoré teda finančné prostriedky prichádzajúce z prania špinavých peňazí sa využívajú potom na nekalú účel, napríklad na financovanie terorizmu a podobne. Ja by som aj v nadchádzajúcom eh, parlamente sa rád postaral o to, aby eh, sa hovorilo o týchto problémoch, aby sa riešili. Ďakujem, kolega. Uh, dear colleagues. Pani Peltere Milí kolegovia, milí Krišianis, som veľmi hrdá na nášho premiéra. E, váš prejav bol vynikajúcim e, obrazom budúcnosti Európy. Hovorili ste o mnohých problémoch a ja som e, za to vďačná. Som tiež hrdá na to, že sa vám podarilo vytvoriť v Lotyšsku veľkú vládu s novými e, silami, silami e, v situácii, kedy mnohí sa obávali stať sa premiérom a byť e, lídrom. Ale vy ste túto problematiku zvládli, vám sa podarilo znížiť mm, náklady e, mm, aj napriek tomu, že ste mali menej finančných prostriedkov z kohezných fondov. E, mm, naše výdavky sú viacnásobne menšie než vo viacerých iných porovnateľných e, krajinách. Hovorilo sa tu o tej sovietskej rusifikačnej politike, ktorá stále pokračuje a ešte stále bojujeme. Teraz sa to volá otázka týka týkajúca sa národnostných menšín. Lotyšsko je jedinou krajinou, kde ešte stále je možné eh, chodiť do školy eh, v, a učiť sa v ruskom jazyku. A, eh, je to komplikovaná otázka aj pre samotné Lotyšsko, ale chrániť, budovať Európu je našou úlohou. Ďakujem pekne a veľa šťastia vám v tom prajem. Kolega Bolštináru, ďakujem pekne. Pán premiér, ďakujem vám za e, váš pragmatický e, prístup a prejav a za e, vaše realistické názory. Zdieľam mnoho z toho, čo ste povedali. E, ja sám a e, moja krajina Rumunsko zdieľame mnoho vecí, tak ako ste ich aj vy e, povedali. Ako sa pozeráte na vzťah medzi Európskou úniou a na tom, aké sú otázky týkajúce sa obrany? Ďakujem. Kolega Benson. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem veľmi pekne Kristianiš za tento veľmi silný prejav, vizionársky. Ja mám na teba jednu požiadavku, prosím. To, čo si nám povedal, povedz to aj v rade, odkaž to aj im, pretože záujmy Európy tie teraz ohrozuje komunistická Čína. To, čo teraz vidíme na vlastné oči, je priemysel v Európe, ktorý je vystavený obrovskej konkurencii útokom zo strany čínskych konkurentov. Vidíme tu subvencované, eh, dotované eh, lodiarské spoločnosti eh, z Číny, ktoré podkopávajú naše vlastné. A oni sa musia prispôsobovať čínskym požiadavkám. Je to naozaj nekalá konkurencia, pokiaľ ide o náš európsky e, priemysel a ide to v rozpore s európskymi predpismi. Ide o súkromný trh, e, nemáme tu žiadne dotácie zo strany štátov v EÚ. Nebuďme naivní, potrebujeme, aby sa toto čo najskôr riešilo. Ďakujem. Ďakujem teraz pán Ranžel, nech sa páči. Minister, let me Vážený pán premiér, rád by som vám zablahoželal k jednému z najinšpiratívnejších prejavov, aké sme tu kedy z úst nejakého premiéra počuli. Rád by som vám položil jednu otázku týkajúcu sa koheznej politiky. E, teda ide mi o kohezné fondy. Európska komisia predložila návrh No a sú to krajiny ako napríklad Lotyšsko, ktoré sa naozaj zo všetkých síl snažia, um, nedosahujú európsky priemer, ale prídu až o 14 e, európskych kohezných fondov. Portugalsko príde o 7, Chorvátsko o 5. Dá sa toto akceptovať? Môžeme to prijať, že najchudobnejšie krajiny prídu o prostriedky z koheznej politiky? Pán Karinš, ako sa k tomuto postavíte? Pristupujete k tomu ako portugalská vláda? Pedro Markiš, nás minister, úplne spokojný s tým, že komisia škrtá prostriedky krajinám, ktoré, sa držia, ktoré držali všetky e, európske pravidlá. A tieto potom budú ťahať za kračí koniec a prídu o určité prostriedky. Takže čo tieto krajiny môžu urobiť, pokiaľ ide o návrhy komisie? Ďakujem. Teraz pán Mamikins. Paldies, kongs, kungs, ministers. No, ko dedzīgi Ďakujem pekne. Pán premiér, vy ste vo vašom prejave hovorili o mm, Fazanovi a jeho troch e, synoch. Takúto báj ste nám spomenuli. A mm, toto dobre odráža rôznosť v Európe, ale ten, ten fakt, že e, dostala lotišská vláda list, kde sa vyzýva k zachovaniu vyučovania v menšinových jazykoch. Vy hovoríte, že to sú um, hlupáci, um, naivní ľudia, ale ja som jedným z tých autorov. Pani Sargini, Sargini uh, eh, napísala vynikajúcu správu o praní špinavých peňazí. Ale ako je to s tými obchodmi a eh, s realitami? K tomu ste sa veľmi nevyjadrovali. No neviem, či je to dobrý príklad. Pán Karin, že chcete zmeniť Európu, tak začnite sám u seba. A zbavte sa vášho amerického občianstva. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz pán Kelly. Ďakujem veľmi pekne. ste tu sedeli 5 rokov tu medzi mnou a, a pánom Hökmarkom a ja keď som sem prišiel 50 rokmi, tak uh, som išiel prvý deň do kantíny a vy ste tam boli a pozvali ste ma, aby som si prisadol k vášmu stolu. Uh, nezabudol som na to, naozaj ste slušný človek, vynikajúci priateľ. A ďakujeme za podporu Írska. E, včera ste to povedali na schôdzi EPP. Veľmi si to vážime. Jedna otázka. Uh, Veľmi ma tešilo, že ste spomínali eh, trestnú činnosť a praní peňazí, eh, že ste očistili celý ten špinavý biznis vo vašej krajine a vraz ste vraveli, že sa to teraz pustí ako lavína do iných krajín. Čiže čo by sme mali urobiť my v ďalšom funkčnom období ako ďalší parlament, aby sme toto posunuli ďalej, aby trestná činnosť preneškových peňazí Eh, neoberala slušných ľudí o eh, peniaze, takže želám veľa úspechov. Eh, ďakujem pekne. Ďakujeme. Teraz pani Gomeš, nech sa páči. Vítajte tu, pán premiér Karinš. Rada vás tu vidím. Veľmi rada som s vami spolupracovala, konkrétne v tom týme, kde sme vyrokovali 4. a 5. smernicu o praní špinavých peňazí a ja som sa veľa naučila ako vy a potom ten vyšetrovací e, výbor, ktorý sme mali v oblasti e, daní, daných podvodov. A veľmi sa mi páčilo a plne to podporujeme, to, čo ste, to, čo vypovedali, že potrebujeme naozaj centrálny dohľad v Európe e, pokiaľ ide o prvých peňazí. Ale moja otázka na vás, vy teraz ako premiér budete tlačiť e, na e, takúto európsku inštitúciu FIU, ako sme to my navrhli v 5. smernici o praní špinavých peňazí. Budete tlačiť na reformu e, DPH. Komisia to navrhla, ale rada to zblokovala napriek tomu, že tu ide kopa peňazí organizovanému zločinu a dokonca teroristickým organizáciám prostredníctvom tých koltočových e, obchodov, e, podvodov. Takže mm, reforma zdaňovania, komisia to považuje za kľúčovú otázku, aby sme sa zbavili daňového dumpingu, ktorý podkopáva e, pravidlá hospodárskej súťaže na jednotnom trhu. Ďakujem. Uh, Ďakujem pekne, pán predseda. Je to moje posledné vystúpenie v parlamente a som veľmi rád, že tu máme uh, môjho drahého priateľa, kolegu, pána Karinša. To, čo dnes povedal pán predseda, to bol naozaj pozitívny, pragmatický prístup k agende pre budúcnosť Európy. Najlepšia cesta, ako e, kontrolovať populizmu, nacionalizmu v našich krajinách, či je to už extrémna pravica alebo lavica. Najlepšie je zabezpečiť prosperitu v Európskej únii, blahobyt. Európska únia to nie je len mierový projekt, je to aj projekt ekonomický a sociálny, teda sociálneho a hospodárskeho pokroku. Vaša agenda, pán premiér, je jasná. Viac obchodu, e, buranie bariér, ktoré brania v završení jednotného trhu, nie protekcionizmu, otvorenejšie investície v Európskej únii, náležitá hospodárska súťaž. To je tá agenda, ktorá točí väčšiu zamestnanosť, väčšie investície, väčší rast a väčšiu nádej pre budúcnosť našich občanov tu v Európskom parlamente, v Európskej únii. My vás podporujeme, podporujeme ten pragmatizmus, ktorý ste vy priniesli vo vašej krajine, pokiaľ ide o demokraciu, eh, hodnoty právneho štátu, demokracie a tak ďalej. Takže ďakujem za vaše vystúpenie dnes tu. Ďakujem. Teraz dostáva slovo pán Weidenholzer. Pán Weidenholzer. Nežiadali ste? Dobre, tak pani Virkunen. Arvoisa puhemies. Ďakujem pekne, pán predseda. Na rozdiel od kolegov by som bola rada, od mnohých, čo vystúpili, by som bola rada, keby toto nebolo moje posledné vystúpenie v tejto inštitúcii. som sa naozaj do srdca poďakovať pánovi Karinšovi, naozaj pre plný energie, pozitívny pokiaľ o budúcnosť Európy. Veľmi ma tešila spolupráca s vami vo výbore INCA. Keď sme začali táto funkčné obdobie, prioritou bolo tvoriť pracovné miesta, e, firmy, pomáhať im a investovať e, čoraz viac. E, a myslím, že sa nám to podarilo, pretože máme čas viac zamestnaných, rastové úrovne, úrovne rastu, úrovne zamestnanosti a investícií sú vyššie. Digitalizácia mení tento svet, veci sa menia, takže na čo by sa mali zamerať EÚ a členské štáty, aby sme mohli posilniť našu konkurenceschopnosť a našu ekonomiku do budúcna? Ďakujem. Teraz pán Balčitis. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán premiér, dovolte mi, aby som sa vám dnes naozaj poďakoval za váš vynikajúci prejav Hovorili ste o histórii nielen e, Lotyšska, ale aj zvyšných dvoch pobaltských krajín. Ja nemám žiadnu konkrétnu otázku, ktorú by som chcel položiť. Toto je moje posledné vystúpenie v Európskom parlamente. A ja by som vás len chcel vyzvať, chcel by som vás povzbudiť ako zástupcu rady, aby ste podporili vytvorenie skutočnej energetickej únie, skutočného spoločného trhu s energiou. To je prvá vec. Druhá výzva. Prosím, podporte e, projekt e, Via Baltica, e, železničný projekt. Tiež vás sem poprosiť, aby ste zamerali na otázky sociálnej spravodlivosti a otázku reformy polnohospodárskych pladieb, to už tu odznelo a želám vám naozaj veľa úspechov súkromne aj pracovne. Ďakujem. Ďalší račník, ďakujem pekne za e, slovo. Chcem sa poďakovať pánovi Karinšovi za to, že spomenul jednu veľmi podstatnú vec vo svojom prejave, a to digitálny vnútorný trh. A má naozaj pravdu, ak nepopadajú tie hranice v Európe, hlavne pokiaľ ide o roaming, tak sa nikdy nepodarí tie platformy, ktoré musíme v Európe tvoriť, e, aj efektívnym spôsobom vystavať. Potrebujeme podporu e, teda možnosť, aby sme si mohli kúpiť SIM kartu vo všetkých krajinách EÚ. Potrebujeme e, silný vývoj v tejto oblasti, lebo to bude rozhodujúce v konkurencii v budúcnosti. Chcem sa poďakovať všetkým kolegom, kolegyniam, ktorí spoločne bojovali za spoločný trh, ktorý zabezpečí budúcnosť našich mladých. Ďakujem. Teraz pán Enso. Um, thank you for this. Ďakujem pekne. Áno, pre mnohých e, je dnes e, posledná možnosť e, vystúpiť. Pre mňa je to prvá aj posledná príležitosť, keďže som sa stal poslancom Ruského parlamentu len pred desiatimi dňami, takže by som poprosil predsedu, aby mi dal takú výnimku. Možno mi dáte dvojnásobný čas, keďže to moje prvé aj posledné vystúpenie. Čo som ale chcel povedať? Chcel som položiť e, takú otázku, ako položili rumúnsky kolegovia, Európska obrana. Čiže aká je, prosím, aký je, prosím, váš názor na e, vzťahy EU-Rusko? Mm, Rusko porušilo medzinárodné normy e, tým, že okupuje nelegálne územia susedských krajín, viacerých, Gruzinsko, Ukrajina, Moldavsko. Čiže ako to vy vnímate a čo si myslíte o našom zložitom vzťahu EU-Rusko vzhľadom na aktivity Ruska? Ešte raz ďakujem za tú príležitosť. No dobre, dal by som vám tú druhú minútu, hovorí predseda. A teraz pani Andrikiene, ale nemáme ju tu? Nie. A teraz skončíme teda KHDI a slovo znova dostáva pán premiér. Oh. Vážený pán predseda, kolegovia, robil som si poznámky, ako ste hovorili. Je toho veľa na spracovanie. Hovorili ste o energii, energii kohézii, imigrácii, praní špinavých peňazí, sociálnych záležitostí, Číne, Rusko a tak ďalej a tak ďalej. Myslím, že keby som eh, sa ich snažil všetky dobre zodpovedať, tak ten druhý príspevok by bol dlhší ešte ako ten prvý. Takže neurobím to. Avšak e, čo chcem urobiť, je, že poviem následovné. V prvom rade, ako bývalý poslanec Európskeho parlamentu, by som chcel poďakovať vám všetkým za to potešenie a za tú čest, e, že som mohol s vami spolupracovať za ostatných 10 rokov a práve tento mandát bol veľmi významným obdobím. Bolo to aj trochu emocionálne, ale v prvom rade by som vám chcel poďakovať všetkým za výbornú spoluprácu. Mnohí z vás hovoria, že toto je váš posledný prejav v parlamente. Ale ja môžem povedať, že toto je môj prvý prejav v parlamente ako predseda vlády. A s tým som nesmierne spokojný. Aby som zhrnul našu rozpravu, kolegovia, Európska únia nie je dokonalá. Nie je dokonalá. A pokiaľ nám voliči hovoria, že niečo nie je dobré, musíme ich počúvať. Nemôžeme hovoriť, nie, nie, nie, všetko je v poriadku. Musíme ich počúvať, pretože ľudia majú skutočné obavy, či sa týka ich pracovného miesta, imigrácie, e, klímy, ich bezpečnosti. Tieto obavy sú skutočné, ale takisto máme aj skutočné odpovede na tieto obavy. A môžeme pracovať spoločne v budúcnosti ako únia nezávislých suverénnych štátov. A nemusíme sa vzdávať ani centimetra štvorcového našej národnej identity, našej suverenity. Avšak môžeme spojiť naše sily a ťahať za jeden povraz. Môžeme pracovať ako únia hodnôt, slobody, demokracie a právneho štátu. Ako Lotyš vám môžem povedať, že my vieme, čo to znamená žiť bez slobody, bez demokracie a čo to znamená nežiť v právnom štáte. Toto nie je niečo, čo by ste mali alebo zaslúžili si zažiť. Máme kľúč, ako odomknúť a naštartovať ekonomický rast v Európe. A tým kľúčom je jednotný trh. Musíme odstrániť bariéry jednotného trhu v Európe, aby sme vytvorili také prostredie, aby naše vlastné spoločnosti naše štátne spoločnosti alebo spoločnosti z našich štátov mohli byť európskymi spoločnosťami a zavážili aj na medzinárodnej scéne. A to je v našich rukách. Môžeme sa vysporiadať so závažnou e, záležitosťou imigrácie tým, že posilníme naše vonkajšie hranice. To musíme urobiť, e, pretože keď posilníme vonkajšie hranice, potom môžeme zachovať naše vnútorné hranice otvorené a neovplyvňovať naše, eh, náš jednotný trh. Môžeme zabezpečiť, aby, aby sme mohli deregulovať eh, ceny a inteligentné energetické riešenia nakoniec eh, prevážia. A práve trh nám umožní urobiť a pripraviť sa na ten prerod. Čo sa týka spoločnej obrany, nevidím žiadne protirečenie členstva v NATO, ktoré aj moja krajina je členom, a medzi e, silnejšou e, obranou spoluprácou EÚ. Musíme spolupracovať ako Európska únia, aby sme sa posilnili ako e, členovia aliancie NATO. A potrebujeme urobiť ešte o jeden krok ďalej, než je armádna bezpečnosť a to je bezpečnosť našich informačných e, prostredí. Tie sú kľúčové, ako som povedal už predtým. Myslím si, že je veľmi dôležité zvážiť legislatívu, e, ktorá by prisudzovala e, sociálnym platformám zodpovednosť za šírenie zavádzajúcich informácií, ktoré bránia našemu demokratickému rozvoju. Kolegovia, nepotrebujeme nevyhnutne bojovať proti populistom populistov ľudia počúvajú, pretože sú nespokojní. Musíme sa vysporiadať s koreňovými príčinami tohto populizmu. Ako e, Európania sme e, silnejší. Sme ako zväzok prútov. Ak tieto prúty e, zoberete po jednom, tak každý jeden zlomíte. Ale spoločne sme ako zväzok prútov, ktorý nemožno zlomiť a to je naša predstava slobodného obchodu, ktorú musíme presadiť aj do všetkých oblastí. Takže je pred nami veľký kus zodpovednosti a tým je prebrať hodnoty eh, demokracie, slobody a eh, právneho štátu a propagovať ich, urobiť tak mierovo, v rámci e, vzájomnej e, diskusie s našimi občanmi a pohnúť sa vpred. Ďakujem veľmi pekne.